Sit down, please. Usadte sa, prosím. Cari colleghi, Vážení kolegovia, piatok 24. Eh, novembra Mešita v severnom eh, Sinaj v Egypte bola predmetom teroristického útoku, ktorý pri